Liebe Kolleginnen und Kollegen, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, chcel by som srdečne privítať dezignovaného komisára pána Maroša Ševčoviča a zaželať mu veľa šťastia pri dnešnom vypočutí. Chcem vám pripomenúť, že účelom vypočutia podľa našeho rokovacieho poriadku je ten, aby sme boli my ako parlament v stave dezignovaného komisára na základe jeho schopností, jeho nasadenia pre Európu a osobnej nezávislosti ohodnotiť. Nad rámec toho všetkého sú dôležité aj jeho e, znalosti v jeho oblasti pôsobnosti. Chcem tiež poukázať na to, že sú tu poslanci výboru ITRE pri tomto vypočutí a oni budú klásť otázky dezignovanému komisárovi. E, ITRE je tu asociálnym výborom. Chcem pripomínať, že pán Ševčovič E, odpovedal na katalóg písomných otázok. Odpovede e, boli prerozdelené vo všetkých jazykoch. Za to chcem poďakovať. Kým ešte prejdem, kým dám, odovzdám slovo pánu komisárovi, e, po, zo pár poznámok k postupu. Naše vypočutie e, prebieha podľa systému ping-pong, to znamená, na otázky budú hneď nasledovať odpovede, Máme dve kola otázok a odpovedí. Prvé kolo sa týka koordinátorov, to budú bloky po 5 minútach a v druhom kole všetci ďalší poslanci budú mať v každom slote 3 minúty. A budeme stále púšťať hodiny. E, majte na pamäti, že času nie je veľa, budeme vždy zastavovať časomieru a e, na monitoroch vám budeme čas ukazovať rečníkov preruším, ak nebudú dodržať, dodržiavať čas. A to sa týka aj dezignovaného komisára. A preto vás prosím, aby ste teda čas dodržiavali. V prvom kole e, dám 5 e, minút koordinátorom. Každému z nich môžu klásť otázku, e, maximálne dvojminútovú, a designovaný komisár bude mať možnosť e, potom okamžite odpovedať jeho čas odpovede by nemala, by, nemala byť dlhší ako 3 minúty. Myslíte prosím na to, že čím e, dlhšie bude trvať vaša otázka, o to kratšia bude odpoveď. Vieme, že treba byť radšej stručný, uvidíme, či to dnes vyjde. Ak to bude potrebné a ak e, sa nevyčerpá čas, e, povolím aj doplňujúcu otázku, ktorá sa následne musí zodpovedať. Malo by ísť ale vždy o tú tému, e, o ktorej hovorila aj prvá otázka. Nemala by sa otvárať nová téma. Ak sa tak udeje, predsa len, ja ako predseda si dovolím príslušného koordinátora prerušiť. V druhom kole budú mať ostatní e, členovia výboru 3 minúty na otázku a odpoveď. Aj tu majte prosím na pamäti, že čím kratšie bude formulovaná stručnejšia otázka, E, o to viac zostane e, času komisárovi na odpoveď. V druhom kole e, dovolím len vtedy doplňujúcu otázku, keď z tých troch minút zostane aspoň jedna minúta. Na záver vás chcem upozorniť na to, že tlmočenie prebieha vo všetkých úradných jazykoch. Všetci rečníci sa preto môžu vyjadriť vo svojom vlastnom materinskom jazyku a on samozrejme môže v svojom materinskom jazyku odpovedať. E, myslíte ale prosím na tlmočníkov, nehovorte prirýchlo, aby to, čo tu odznieje, mohlo byť aj kompletne odtlmočené. Celé vypočutie sa prenáša naživo na parlamentných e, web stránkach a neskôr bude k dispozícii ako video v archíve, na Twittery, Eh, nás môžete nájsť pod eh, hashtag EPHearing 2014 a môžete spoločne diskutovať. Po týchto praktických poznámkach v priebehu našeho vypočutia teraz chcem odovzdať slovo eh, pánu Ševčovičovi, dezignovanému komisárovi, na maximálne 15 minút. Jeho úvodné slova, nech sa páči, môžete sa obrátiť na výbor. Pán Ševčovič, tešíme sa na vaše slova na budúcnosť dopravy a mobility v Európe, pretože chceme, aby Európa sa spájala, aby sa zabezpečila mobilita a aby sa chránilo životné prostredie. Máte slovo.